Zápisnica a prijaté znenie zápisníc z 10. marca 2016 sú k dispozícii. Sú nejaké námietky k tým, tejto zápisnici? Tým pádom je